Mes chers collègues, mes chers collègues, Milí kolegovia, otváram dnešnú schôdzu. Máme takú osobitnú schôdzu dnes s jediným bodom na programe okrem schválenia programu žiadne protesty, takže tá je schválená, ten program je schválený. Oznamenia predsedu, nemáme kávu. Voli štrajku. Disciplinárne, disciplinárne opatrenie, berte to tak. Máte e, pred sebou, poprosím o kľud. Máte zoznam pracovných jazykov. Vítam týmto aj tlmočníkom. A pripravte si vaše hlasovacie kartičky. Ja som si zabudol svoju na plenárke. Aby sme mohli hlasovať e, rýchlo, e, budú tu hlasovania, ktoré rozdelia náš výbor a potrebujeme preto hlasovať elektronicky. Takže, kolegovia, sme tu, aby sme hlasovali v rámci rozpočtového výboru, aby sme pripravovali hlasovanie na plenárku budúcej schôdze o predbežnom stave rozpočtu Európskeho parlamentu v roku 2012. Správa Fernández. Máme, mali sme dve zmierovacie, alebo predzmierovacie konania s predsedníctvom a dosiahli sme dohodu medzi delegáciou rozpočtového výboru a delegáciou predsedníctva pod vedením oboch podpredsedov s generálnym tajomníkom, ktorý bol tým poverený pred dvomi dňami počas nášho druhého zmierovacieho konania v útorok potom predsedníctvo včera prijalo um, predbežný stav, predbežný odhad a dnes sme máme teda na programe hlasovať o tomto uh, predbežnom odhade. Uh, hlasovanie predsedníctva integrálne prevzalo závery dohody, ktorú sme schválili v mene delegácie rozpočtu. Náš spravodajca, dá mu tým aj slovo, pripravil pozmenujúce kompromisné návrhy, ktoré eh, upresňujú úvodnú, úvodné uznesenie tým, že sa tam eh, odrkadlili tie podmienky dohody. A v tomto duchu spravodajca uh, negat- vydá negatívne odporúčanie k tým návrhom, ktoré nie sú kompatibilné s dohodou. Tieto návrhy budú predložené na hlasovanie. Ak budú kompatibilné, spravodajca dá pozitívny, sa pozitívne viedri, ak nie, tak to bude naopak. No a teda ja mám v úmysle, tak ako je to vo vašej hlasovacej tabuľke, predložiť na hlasovanie najskôr Kompromis 1, to je kompromis odsek 3 a to je princíp globálnej dohody, teda podpora rozpočtového výboru dohode, kde Naša delegácia dospela k dohode s predsedníctvom pred dvomi dňami. Ak tento kompromis bude zamietnutý, tak samozrejme uvidíme, čo sa dá robiť. Ak bude schválený, tak môžeme prejsť k preskúmaniu ostatných návrhov, kompromisných návrhov a pozmenujúcich návrhov. Pán spravodajca, chcete nás teraz poinformovať, ako mm, vnímate toto hlasovanie. Nech sa páči. E ďakujem pekne, ďakujem všetkým predstaviteľom skupín za spoluprácu, ďakujem pekne aj deňovým spravodajcom, pretože za relatívne krátky čas sa nám podarilo prekonať ťažkosti v komunikácii, v spolupráci, takže ďakujem všetkým za ich snahy. Myslím, že dohoda s predsedníctvom je veľmi dobrá. Takže ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, za predloženie pozmaňovacích návrhov. Takže vďaka koordinátorom, vďaka snahám politických skupín a vďaka tým spravodajcom sme dosiahli takýto veľký úspech. 2,3 navýšenie, čo je reálne zníženie, pretože 2,8 to je tá miera inflácie, ktorá sa používa. Takže je to naozaj dobrý výsledok. Ide o otázku kompatibility pozmaňovacích návrhov s našou všeobecnou dohodou. Nemôžeme sporiť pokiaľ ide o implementáciu, ja som prišiel s pozmeňovacím návrhom v tom zmysle, aby sme v niektorých oblastiach eh, mohli eh, počas implementácie prísť s určitými škrtmi. To je tuším 17 od liberálov. Takže snaha pri vykonávaní hľadať možnosť úspor, toto je kompatibilný návrh. Potom je tu kompromis, ktorý nechcú ako kompromis uznať socialisti. Ide o pôvodný návrh číslo 14, teraz je to pod hlavičkou kompromis 10. Týka sa to 14, odseku 14. Ak teda to nezapadlo do toho kompromisu, tak navrhujem, aby sme to považovali na, za ústny pozmeňovací návrh. Tento teda predložím ako ústny pozmeňovací návrh. Akékoľvek technické úpravy v súvislosti s pôvodným textom, tie by sme mohli urobiť už teraz. Napríklad pokiaľ ide o úvodné ustanovenie A, 16. marca a 22. sme sa stretli, to tam môžeme doplniť. Potom odsek 22, oprava sumy 1773 tisíc eur. Toto sú technické opravy, ktoré môžeme vykonať okamžite. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem vám. Pán Goran Ferm požiadal slovo a potom pán Bokroš. Uh, Budem stručný. V prvom rade veľká vďaka pánovi Fernandešovi, snažil sa dosiahnuť široký kompromis. Súhlasíme s celkovým výsledkom zmierovania. Z technických dôvodov by sme podľa mňa mali mať tie čísla z e, zmierovania priložené k tomu, e, čo sme schválili, aby teda to bolo celkom jasné. V tom zmysle, ako povedal pán Fernández, my si nemyslíme, že kompromis 10 je skutočným kompromisom, pretože nevychádza z pozmeňovacích návrhov, takže chápem to, že by bolo dobre predložiť to ako ústny pozmeňovací návrh spravodajcu a nie ako kompromis. A Dom európskych dejín, toto je ten hlavný problém. Máme tam viacero vecí, ktoré neboli zohľadnené v kompromisných návrhoch zo strany spravodajcu. Takže vám, pán predseda, navrhujeme, aby sme hlasovali nielen o kompromise, ale aj o tých doplnkových veciach, ktoré by sme tam chceli my doplniť, pokiaľ ide o rozhodovanie a pokiaľ ide o vytvorenie rozpočtového riadku pre Európsky dom histórie. Bokroš. Vám, pán Bokroš. You, Ďakujem pekne, pán predseda, tiež stručne. Nebol som prizvaný na schodu s predsedníctvom, takže tieto kompromisy nemôžem podpísať. Ale ďakujem predsedovi za to, že povedal, že budeme hlasovať e, napriek kompromisom o jednotlivých návrhoch jeden po druhom a na tomto trvám. Pán Alvaro ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo teraz povedala pán Bokroš, toto nás veľmi mrzí a mrzí nás, že keď spoločne predkladáme pozmaňovacie návrhy, že potom nemôžeme spoločne rokovať. Pán Bokroš, dúfam, vie, že tie tri skupiny, s ktorými predložil tie pozmaňovacie návrhy, že tie za to nemôžu ale našou spoločnosťou teraz je, ako sa k tomu postaviť, ako nájsť riešenie. Ja viem, že kolegovia z GUE, ako aj od zelených, pri našich rokovaniach o kompromisoch boli prítomní. Takže súhlasia s mnohými z nich a podporujem to, čo navrhol pán Bokroš. Pán predseda to tiež podporuje, ale poprosím vás len, keď budeme hlasovať, aby tie čísla boli e, prispôsobené tým škrtom, ktoré sa udiali. A moja rada, ako postupovať v prípade rozdielov v číslach, toto je jediná vec, kde neviem, ako to technicky zvládnuť, ako to technicky poriešiť. V poriadku problém nenastane, milý kolega, pretože budeme hlasovať o číslach v anexe, v prílohe globálneho kompromisu, takže nemôžeme mať odlišné čísla. Jedine, že by sa globálny kompromis zamietol a začneme od nuly. Pán Portaš, on bol teda ten zlý v tomto prípade. naozaj mám tu niečo také zlé, čo chcem povedať, pán predseda. Mám taký menší problém a to nasledovný. Ja som nie som schopný podporiť navrhnuté kompromisy, takže moja skupina bude hlasovať proti tejto všeobecnej dohode. To je prvá vec. A druhá vec. Pozrel som sa do štatútu poslancov a v článku 7 sa uvádza právo aby všetky témy, aby k ním mali prístup všetci poslanci na konzultáciu. V štatúte poslanca sa nikde neuvádza, indexácia akýchkoľvek výdavkov v súvislosti s našou s poslancami. Žiadna indexácia v zmysle miery inflácie. Čo to znamená? Znamená to, že všetky rozhodnutia týkajúce sa indexácie v súvislosti s indexáciou, indexácia miest, diet, cestovných nákladov a tak ďalej Všetky tieto príspevky, ktoré príjmame, vychádzajú e, z rozhodnutia z predsedníctva parlamentu. Máme tu dokument, e, vykonávacie ustanovenia z 19. mája a z 9. júla 2008. Toto všetko súvisí so štatútom poslancov. A najnovšia novela pochádza zo 14. februára tohto roka, týchto vykonávajúcich ustanovení. Takže čo tým chcem povedať? Všetky tie sumy, všetky tie čísla, ktoré sa týkajú nás, poslancov, a ja som predložil k tomu veľa pozmeňovacích návrhov a navrhol som nulové navýšenie, pokiaľ ide o všetky výdavky týkajúce sa poslancov. Ešte raz opakujem, tieto sumy vychádzajú z rozhodnutí predsedníctva a absolútne nesúvisia so štatútom poslancov. Takže len som chcel varovať kolegov, keď budete hlasovať o kompromisoch, ktoré sledujú iba jednu jedinú vec, úspory, úspory, úspory, okrem teda osoby poslanca, musíte skrátka si uvedomiť, že vy tam chránite naše vlastné výdavky poslancov a že idete proti záujmom daňových poplatníkov. Ďakujem za toto vysvetlenie hlasovania, za toto také právne upresnenie. Teraz pani Durán, ďakujem pekne. Moja kolegyňa Trupel podpísala sériu pozmeňujúcich návrhov, takže ja súhlasím s tým, čo povedal pán Alvaro. Nemyslím si, že proces, ktorý sa nám dnes navrhuje, je mm, ťažký e, pokiaľ ide o globálny kompromis, my ho podporíme, ale chcela by som, aby všetky návrhy, ehm, aby sme ich podpísali, aby, aby prešli, aby sme sa nedostali do nejakej pásce. Ďakujem pekne. Všetci koordinátori sa vyjadrili s výnimkou EPP, ale chápem, že ticho EPP znamená podporu eh, spravodajcov, takže je to tak eh, v poriadku. Teraz navrhujem, aby sme prešli k hlasovaciemu zoznamu. Povedali mi, že vzhľadom na dôležitosť e, zástupcu EPP nemám právo hlasovať, takže nebudem hlasovať. Ku kompromisu. Prepačte, pán predseda, nemám moju hlasovaciu kartičku. Je na ceste, ale keď by prišla neskoro, tak môžete hlasovať miesto mňa. Ani ja nemám kartičku, hovorí predseda. Takže nechám vám hlasovať so zdvihnutou rukou. Sme dvaja zlí žiaci tohto výboru. Ku kompromisu číslo 1. Kto je za? Ďakujem. Proti? Piati. Ďakujem. Zdržal sa? Nikto. Takže schválené veľkou väčšinou. Táto sála nie je veľmi príjemná ani na zorganizovanie diskusie, ani na počítanie hlasov, ale väčšina je jasná. Môžeme prejsť teraz na kompromis číslo 2, odsek 1. Kompromis číslo 2, kto je za? Ďakujem proti. 7. Zdržal sa? Nikto? Schválený. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 6 odpadáva, ale je tu technický návrh spravodajcu. Nie. Sedmička je stiahnutá. Takže sedmička je stiahnutá. Takže technicky pozmeňujúci návrh, nech sa páči. Pozmenujúci návrh technického charakteru sa týka odseku 2. Požiadal som tiež technický pozmenujúci návrh pre úvodné ustanovenie 1, kde musíme dať 16. marec a 20. Marc, marec. Odsek 2, tak to je kvôli číslu. Číslo je 1773 543 eur. Takže 1 773 543 eur. To je technický pozmeňujúci návrh. To je vlastne číslo, pozmenujúcom, ktoré nájdete v pozmeňujúcom návrhu číslo 7. Je to technický pozmenujúci návrh pre pôvodný text. K týmto dvom pozmenujúcim návrhom, kto je za? Sú to technické pozmenujúce návrhy. Proti? Takže boli schválené. Myslím, že osmička teraz odpadáva, pretože bola proti technickým pozmenujúcim návrhom. Môžeme prejsť ku kompromisu číslo 3. Kto je za kompromis číslo 3? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? 4 proti, zdržal sa nikto, 1 sa zdržal. Číslo 3 je schválené. 3 pozmenujúce návrhy, ktoré následujú, odpadávajú. A teraz sa dostávame k pozmenujúce návrhu číslo 12. Pán Vogun a Ferm. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? 1. 2 ja. Zdržal sa. Nikto sa nezdržal. Schválený. Kompromis číslo 4. Kto je za? Prepačte. Bohužiaľ, nepočujeme rečníka bez mikrofónu. Je tu ústny pozmeňujúci návrh socialistov ku kompromisu číslo 4. Áno, pán Portaš. Môžem navrhnúť hlasovanie po častiach, pretože chcel som hlasovať proti prvej časti, ale v prospech druhej, ak je to možné. Ku kompromisu číslo 4. ste sa končí vaša prvá časť, eh, kde je čiarka, bodka, čiarka, bodko, čiarka. Jak? Takže mm, pán Ferm má ústny pozmeňujúci návrh k tomuto odseku. Iba chceli by sme odtiaľ vyčiarknúť slovo, slovo even, teda toto vyčiarknúť. Très bien poriadku. Takže dávam na hlasovanie toto zrušenie even. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Zdržal sa. Takže rušíme even. A teraz na žiadosť pána Portaša dávam hlasovať prvú časť tohoto kompromisu, takže reaffirms that in the light of the difficult economic and budgetary conditions The parliament shows its budgetary responsibility a tak ďalej by staying under current inflation rate. Kto je za? Ďakujem. Proti? Dvaja. Ste si istí? Dobre, v poriadku. Zdržal sa? Nikto sa nezdržal. Prvá časť je schválená. Druhá časť, teda zvyšok vety. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Dvaja sa zdržali. Takže jednohlasne sme to schválili. Teda celý kompromis číslo 4 je schválený. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 17 pána Alvara, ktorý je kompatibilný, ale spravodajcovi sa nepáči. Nie, je spravodajca aj za? Môže to vysvetliť pán Alvaro. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako tu vznikne nejaké nedorozumenie, máme to zosúladené spravodajcom. Tento pozmeňujúci návrh neznamená žiadne krátenie, aby som to povedal jasne, aby sme to nemali nejaké problémy v súvislosti aj s, so sekretariátom. Je tu iba otázku implementáciu. To by bolo na objasnenie, teda žiadne krátenie, týka sa to akurát implementácie. Et donc, le rapporteur... Takže spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden. Zdržal sa? Nikto sa nezdržal. Schválený. Kompromis číslo 5. Kto je za? Ďakujem. Proti? 5. Zdržal sa? 1 sa zdržal. Schválený. Pozmenujúci návrh 20. Pani Andersen, ktorý je kompatibilný, ale spravodajca proti. Kto je proti? <laughs> Pardon, kto je za? Najskôr, kto je za? Pozmeňujúci návrh pani Andersen. Kto je proti? Zdržal sa? Jeden sa zdržal, takže zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 21, pán Vogan a 22. To, tieto sú identické. Spravodajca je proti voči obom. Kto je za? Proti. Väčšina je proti. Zdržal sa? Vy to chcete overiť, takže overíme to. Ja teda nehlasujem a Barbara ako hlasuje? Proti. Takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 19 za, 18 proti. Áno, nech sa páči. Nefungovalo to. Hlasovali ste za alebo proti? Proti. A ba. Dobre, takže 19 za 18 proti. Zamieta sa 21 a 22 sa zamietajú. A teraz dávam na hlasovanie pozmeňujúci návrh číslo 23 pani Andersen. Spravodajca je proti. Kto je za? Traja proti. 4, 4 pardon. zdržal sa. Ďakujem. Zamieta sa. 24. Pán Portáš, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa? Ďakujem. Väčšina je proti. 25. Pani Vertman je rozdelený na dve časti. Prvá časť, aby sa stimuloval Európsky parlament, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Pán Portáš, zdržal sa? Nikto sa nezdržal. Prvá časť je schválená, druhá časť Spravodajca je proti. Kto je za? Traja proti. Ďakujem, zdržal sa. Druhá časť sa zamieta. Kompromis číslo 6. Kto je za? Kompromis číslo 6. Ďakujem, proti. Šiesti zdržal sa. Nikto sa nezdržal? Schválený. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 28 pána Alvara. Spravodajca je proti. Nie. Spravodajca je za. Takže pán spravodajca žiada o slovo. Chcel by som tiež upresniť to, že nie sú tu zmeny a ak e, je to vo výkonnej časti, tak som za a nie proti. ale ak nie, tak to odpadáva. Takže musí sa to interpretovať ako spojené e, s vykonávacou časťou. Za takéto interpretácie je spravodajca za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Socialisti. Ale sú izolovaní. Kto sa zdržal? Nikto. Takže sme návrh schválili. 29 odpadáva. Kompromis číslo 7. Kto je za? Nie, prepačte. Práve sme ho odhlasovali. Práve sme ho schválili. Takže pán Bokrož je spokojný. Ale 29 odpadáva. Kompromis číslo 7. Kto je za? Ďakujem, to je proti. Ďakujem. Zdržal sa? Nikto sa nezdržal. Je schválený. Kompromis 8. Kto je za? Ďakujem. Proti? 5. Zdržal sa? Ďakujem. Schválený. Pozmeňujúci návrh 41 pani Andersen, spravodajca je proti. Áno, pomýlil som sa, takže 40 tá je hlasovanie počastia spravodajca. Myslím, že druhá časť hlasovania po častiach odpadáva. Druhá časť odpadáva. A táto časť hovorí presne, čo Prvá časť eh, končí The library services provide expertise in all free working languages. Uh, takže toľko. A druhá časť odpadáva vzhľadom na predchádzajúce výsledky hlasovania. Vzhľadom na kompromis nie je kompatibilná s kompromisom. V poriadku. Takže prvá časť spravodajca je za, je proti. Takže dávam e, na hlasovanie prvú časť. Kto je za? Ďakujem. Siedmi proti. Väčšina. Zdržal sa. Takže prvá časť sa zamieta, druhá časť odpadáva, takže už nemáme nič z pozmenujúce návrhu číslo 40. A teraz môžeme prejsť k 41. pána Alvara. Ale môžete zvyťaziť v iných hlasovaniach. Takže 41. pani Andersen, spravodajca, je proti. Kto je za? Proti? Ďakujem. Zdržal sa, zamieta sa. 42, 43 zmizli. Nie, pán Ferm. Yeah, I have no problems with... Nemám žiaden problém s hlasovaním 42, môžeme o tom hlasovať. Akurát som chcel vysvetliť, že naša politická skupina bude hlasovať proti napriek tej skutočnosti, že máme pochopenie aj pre toto, aj pre 47, aj pre 50, ale na nešťastie e, je tam určitý vnútorný konflikt, lebo v súvislosti s cestovnými nákladmi niekto hovorí, že by to mali byť iba, iba biznis trieda, ak je to dlhšia cesta, alebo potom v rámci Európskej únie, takže je to trošku tam interný konflikt. Podľa mňa musíme si pozrieť túto vec, cestovné výdavky, ale podľa mňa by sme to mali robiť skôr takým organizovanejším spôsobom a, a na jeseň v rámci prípravy rozpočtu ale tak budem o tom hlasovať, ale vrátime sa k tomu. Ďakujem vám. K cestovným výdavkom osobne som predložil návrh počas mierovacieho konania, ktoré sa nebralo vážne ani zo strany mojej delegácie, ani zo strany predsedníctva, ale môžeme na tom popracovať e, v jeseni. Dávam na hlasovanie 42, pán Bokroš. 42. Spravodajca je proti. Kto je za? Deviati proti. Väčšina. Zdržal sa. Zamieta sa. 43 odpadáva. 44 Alvaro a Bokroš. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Nikto sa nezdržal? Schválený. 45 odpadáva, 46 pani Andersene, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Viac ako 7, zdržal sa. 1 sa zdržal, zamieta sa. Kompromis číslo 9, kto je za? Prepačte, predtým, ako budeme hlasovať, spravodajca má slovo. U kompromisu číslo 9 chcem povedať, e, že vo výkonnej časti žiadam, a to ide smerom návrhu nášho predsedu, aby sme vo výkonnej časti vynaložili snahou a urobili, e, dosiahli zníženie v elektrine, v papiere, ale tiež e, v cestovných nákladoch, e, pokiaľ ide o oficiálne misie a cesty poslancov. To je kompromis, ktorý navrhujem. Áno, hovorí pán predseda. To je v, aj v tom napísanom texte. Je to vysvetlenie obsahu kompromisu. Nie je to ústny pozmeňujúci návrh, áno, na tom sa zhodneme. Takže kto je za kompromis číslo 9? Proti? Zdržal sa? Schválený. Dávam predsa len na hlasovanie pozmeňujúci návrh číslo 48, pretože je podpísaný pánom Bokrošom. Spravodajca je proti. Kto je za? Pán Alvarov sa chce vyjadriť. Možno. A v súvislosti s tým, čo povedal pán Bokroš na začiatku a vlastne aj pán Portaš to vypracoval, ak teda chceme zohľadniť aj to, s čím prišiel spravodajca a nechceme to ohroziť, chcel by som položiť otázku dvom kolegom, ktorí spolu podpísali ten návrh. Súhlasili by ste s tým, aby sa odtiaľ vyčerkla tá odvolávka na rok 2012, lebo vlastne už v dohode s predsedníctvom predsa máme krátenie v tejto oblasti. To znamená, že boli by tu určité návrhy na implementáciu v tom zmysle, aby v budúcnosti napríklad pri administratívnych nákladoch, nákladoch na upratovanie by sa hľadala možnosť na znižovanie nákladov. Teda ak by sme odtiaľ vyčerpiť to zmenenie toho roku, či by s tým súhlasili spolupodpisovateľia návrhu. Potom by to nebolo v protiklade s tými číslami, ktoré máme v rámci znižovania a zároveň v dokumente bolo uvedené, že aj naďalej budeme pracovať na tom, aby sme znižovali tento typ výdavkov. Neviem, čo na to povie spravodajca. Podľa mňa by to nebolo v protiklade s kompromisom, ale zároveň v zmysle spolupráce by bolo možné takto prispieť k riešeniu problému. Áno, takže v takom prípade predpokladám, že musíme povedať miesto allowing for the spending level of 2011 to be maintained. Mali by sme povedať, e, všetky veci sú rovnaké, all things being equal. Ak tam nie je zmienka na rok 2011, aká je tá úroveň výdavkov? Pán spravodajca. 48 odpadáva celkom jednoznačne. V kvôli globálnemu kompromisu, ale na to, aby sme ho dostali náspäť, musíme ho prepísať. A ústny pozmenujúci návrh pána Alvára nestačí? Nie. Text potom nie je koherentný. Takže pýtam sa oboch spoluautorov, akceptujete pozmenujúci návrh, ústny pozmenujúci návrh pána Alvára prípade, v tom prípade ho dám na hlasovanie, ale spravodajca je proti a vysvetlil prečo alebo nie. I have no choice but to stick. Nemám žiadnu inú možnosť, trvám na pôvodnom návrhu a som prekvapený, že liberáli vlastne nepodporujú svoj vlastný návrh. No, mais il faut... C'est fait pour vous aider. Chceme vám pomôcť, takže dávam na hlasovanie tento pozmeňujúci návrh e, v jeho súčasnom znení. Spravodajca je proti, pretože nie je kompatibilný s e, dohodou, takže kto je za? Pán Bokrož je za. Traja. Štyria. Proti. Kto je proti? Ďakujem. Pán Álvaro sa zdržal s liberálmi. Liberáli sa zdržali. Takže môžeme prejsť k 49. Ingeborg Gressle. Spravodajca je za, samozrejme. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Liberáli. Takže väčšina je za Inge. 50 odpadáva. Pán Portáš, myslím, že keďže sme hlasovali 40, o 47, ale sú tu dve rozličné verzie, ako sa dostať k rovnakému cieľu, myslím, že musíme hlasovať aj o 50. Áno, pán predseda hovorí e, v poriadku. Ak spravodajca nie je proti, dávam na hlasovanie 50. -ku. Pán spravodajca, myslím, že m, mm, v takom prípade je pokrytý kompromis, o ktorom sme hlasovali, keď sme povedali, že chceme znížiť výdavky na misie a mm, služobné cesty. Pán Portáš? Toto je predsa taký všeobecný kompromis a tento odsek teda sa zaberá, zaoberá detailmi implementáciou a ja som bol za 47. Podľa mňa toto je otázka konzistentnosti a, a logického prepojenia. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je za? Proti. Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. Zamieta sa. Kompromis. Uh, tí, ktorí to, čo sa nazývalo kompromisom 10, ale nie je to kompromisom 10, spravodajca, e, kto je za? Text je rovnaký. Proti? Hm, tak to je zaujímavejšie. Musíme hlasovať elektronicky. Takže dávam na hlasovanie elektronický text, ktorý nesie názov kompromis číslo 10. Prečo to má byť tajné hlasovanie, pýta sa predseda. Ja vám poviem výsledok, hoci to bude tajné. Nehlasujem. Ešte traja nehlasovali. Takže končím hlasovanie. 29 za, 17 proti, takže bol schválený. V poriadku. A teda 51 odpadáva. Kompromis 11. Kto je za? Proti. Znovu hlasujem elektronicky. Otváram tajné hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. 22 za, 19 proti. Väčšina za je prijatý. Všetky ďalšie pozmenujúce návrhy odpadávajú až po 59. Pán Pán predseda, ja si stále myslím, že čo sa týka nášho pozmeňujúceho návrhu, je to kompatibilné s kompromisom, o, ktoré, o ktorom sa hlasovalo a vlastne dalo by sa povedať, že by to ešte posilnilo a tu ide o štandardný parlamentný postup ohľadne transparentného rozhodovania a transparentnej diskusie, aby som chcel navrhnúť, aby sme o tom hlasovali ako o doplnení. Potom tu mám ešte ústny pozmejúci návrh. Bol by som rád, keby sme o ňom hlasovali. A tam ide o to, že my nepodporujeme vytváranie, keďže to nie je pokryté kompromisom. Nie sme za vytvorenie novej rozpočtovej linky v súvislosti s domom európskej histórie. Je tam predsa 1, 1 milión eur a prešlenieme to do položky 2007 Mm, a tak, ako um, som to ja pochopil, nie je to úplne správne. To by radšej malo byť presunuté do rezervy, to by bolo to správne implementovať tieto veci. Vytvorenie takejto linky by malo byť súčasťou transparentného postupu schválené rozpočtovým orgánom, takže tieto dva pozmeňujúce návrhy, oni by sa mali hlasovať ako doplnení k e, pozmeňujúce návrhu hľadne Domu európskej histórie. Spravodajca sa sa vyjadrí, ale teraz... E, Prepač, Joran, ty si hovoril tak rýchlo, že skutočne mal som problém to pochopiť. Lutujem aj tlmočníkov, takže sú to dva pozmeňujúce návrhy, budeme hlasovať oddelenie o nich, alebo ich spojíme, alebo ako budeme postupovať. Have... Myslím si, že máte to tam v písomnej podobe, takže predpokladám, preto ja som to o tom hovoril tak rýchlo. No iba som teraz zhrnul. Tá prvá vec, tam ide o doplnenie formulácie, že tuto by mal byť štárla, štandardné parlamentný postup a mala by to byť transparentná, otvorená diskusia. Súvisí to s tým, že si nemyslíme, že v tejto etape by sme mali vykonať niečo iné, ako to, že by sme mali mať prípravný proces. Stále ešte sme nerozhodli o tom, či budeme pokračovať v tomto projekte. To je prvá vec. A druhá vec, myslíme si, že by sme mali schváliť, ale nie v tejto fáze schváliť vytvorenie osobitného rozpočtového riadku. To by bol ten postup. Podľa mňa sme to mali ponechať na rozpočtové konanie a na jeseň musíme najprv získať viac informácií o tom, ako vlastne vytvoríme osobitný rozpočtový riadok pre Dom európskej histórie. Takže potrebujeme tu mať štandardný, transparentný postup a takto vytvoriť potom rozpočtový riadok v rámci rozpočtového postupu a nie v rámci odhadov. O tomto by sme mali hlasovať. Ďakujem. V poriadku, slovo dám nášmu spravodajcovi, ale predtým, aby sme si to zjednodušili, idú, sú to dva rozličné pozmeňujúce návrhy. Prvý je číslo 52. Goran Ferm navrhuje, aby toto doplnilo kompromis 11 ako doplnok. A druhý návrh, pokiaľ ide o rozpočtový riadok, to je predmetom e, pozmeňujúceho návrhu číslo 59, ktorý bude tiež doplnkom. Takže metodologicky sa zhodneme. No a stanovisko nášho spravodajcu. Ja si myslím, že keď sme hlasovali o kompromise a bol schválený, Myslím, že pozmenujúci návrh 52 odpadáva. Ale možno by sme to ešte mohli objasniť. Ak odpadáva, tak aj otázka nového parlamentného postupu uh, odpadáva. Podľa mňa to tak, uh, to tak je. Je to moje stanovisko, pretože to je pozmenujúci kompromisný návrh, ktorý tým pádom znamená, že všetky ostatné návrhy k tejto téme odpadávajú. Neviem, či máme rovnaké stanovisko k 15a, ale 15a bude ústny pozmenujúci návrh preto, aby sme neboli proti globálnemu kompromisu, ktorý sme dosiahli. To je teda pre mňa prvá otázka je, či 52 odpadáva alebo nie. Ja si myslím, že áno. A v, to je v hlasovacom zozname a, a skupiny sa vyjadrovali k iným veciam, ale nikto nespochybnil až doteraz to, že ak kompromis 11 príjmeme, tak nikto nespochybnil to, že ostatné návrhy by mohli odpadnúť, ako to máme v hlasovacom zozname. Takže najskôr Monika Olmajer má pripomienku a potom pán Ferm môže reagovať. Takže Monika. Also zunächst čo sa týka obsahu, chcel by som Joranej Fermovi povedať, že dôležité je, aby sa vykonala notifikácia. To je ten bežný postup. Nikdy sme neschválili to, že pôjdeme e, normálnym postupom, ale jednoducho musíme tým ísť tak či tak istým postupom, lebo to na, tak, také sú právne predpisy. To znamená, že bez notifikácie to nejde. Bolo by to protiprávne iným spôsobom postupovať. A takto je to vlastne zosúladené, že ten postup, ktorým sa tým budeme zaoberať v našom výbore, je teda ten riadny postup, musí byť všetko dodržané a táto notifikácia sa vykoná príslušným spôsobom. Takže podľa môjho názoru nie je dôležité o tom nejako osobitne hlasovať, lebo predsa sú tu právne predpisy, ktoré sú záväzné a musíme takto konať. A potom môžeme samozrejme diskutovať, ako postupovať v rámci tohoto postupu. V zásade ja som za osobitný rozpočtový riadok a predovšetkým si myslím, že to skôr zvyšuje transparentnosť a neznižuje. Vždy som mala pocit, že najlepšie pri veľkých projektoch je osobitný rozpočtový riadok, aby boli jasné výdavky na ten projekt, aby sa vedelo, koľko je tam prostriedkov a koľko nie. Takže podľa mňa skôr toto E, zvyšuje transparentnosť. Ja som trošku prekvapená, že tu nie je záujem mať osobitný rozpočtový riadok. Predsa dôležité, aby sme to riešili v rámci notifikácie. Ďakujem, pán Ferm. Myslím si, že som to už veľmi jasne vysvetlil aj v poslednej diskusii, ktorú sme mali na našom výbore. Najprv si myslím, že toto nie je iba roz, nejaké rozhodovanie z toho hľadiska. Teraz opakujem to. Myslím si, že nemôžeme k tomuto pristupovať ako nejakému projektu v rámci získavania budov. Myslím si, že tuto ide o podstatne viac. Takže to, čo povedala pani Monika Holmajer, áno, sú tu aj ďalšie aspekty. Nie je to iba obyčajná budova, preto by sme to mali mať transparentnejší postup, mali by sme to mať taký postup, ktorý buď priamo prejde plenárkou, alebo je aspoň súčasťou riadneho rozpočtového konania, aby to bolo schválené rozpočtovým orgánom. To by sme mali spraviť na jeseň a nie v rámci odhadov. To bolo poprvé. A po druhé, čo sa týka vytvorenia nového rozpočtového riadku. Ja nie som proti, ja som za, ale nie v rámci odhadov a chcel by som, aby aj toto podliehalo bežnému rozpočtovému postupu so schválením rozpočtového orgánu, aby to bolo transparentné. Nie som proti vytvoreniu riadku, ale nechcem to robiť v rámci odhadov, lebo podľa mňa to nie je ten primeraný postup na to, aby sa na tieto účely vytvoril nový riadok. A ja som viacejkrát hovoril s pravodajcami, že chcem tam mať tieto veci, on to neschválil v rámci kompromisu a preto si myslím, že mali sme o tom hlasovať. Merci, monsieur. Ďakujem, pán Gajer. Also ich weiß ja nicht, wie das auf neviem, ako sa to dá povedať po francúzsky alebo po portugalsky, ale v Nemecku, keď sa povie kompromis, tak s tým všetci súhlasia. Joran Ferm zistil za socialistov, že dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sme pripravili z obsahového hľadiska, neboli pokryté kompromisom 11, takže to vlastne nie je kompromis. Samozrejme, možné ešte spomínať ďalšie argumenty, že keďže to je kompromis, ktorý sa do určitej miery zaoberá domom európskej histórie, že sú tu aj ďalšie podmienujúce návrhy, ale tie potom by mali odpadnúť. No dobré, ale keď sa o nich hlasuje, tak uvidíme, aký bude výsledok, ale formálne povedať, že teraz je to vlastne už vybavené a hlasovať proti pozmeňujúcemu návrhu, ktorý z politického hľadiska tu nie je pokrytý, je podľa mňa trošku príliš zložité. Takže ja s takýmto niečím nemôžem súhlasiť. Ja som za to, aby 52 a 53, aby sa o nich hlasovalo, keďže z obsahu hľadiska nie sú pokryté kompromisom. Merci. Ďakujem vám, Izabel Durand. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som podporiť žiadosť mojich socialistických kolegov, pretože na miesto formy tohto projektu, kde ja som veľmi za, musíme sa združiť. Dúfam, že to je pozícia, ktorú môžeme spoločne brániť, aby sme sa našli a je dôležité, aby všetky citlivé, nielen rozpočtové veci, ale aby všetko toto bolo vypočuté a odhlasované. Takže ja chcem, aby tento návrh bol predložený na hlasovanie, aby sme napredovali v budovaní tohto projektu v nasledujúcich mesiacoch poriadku, pán predseda hovorí teraz, e, dávam na hlasovanie najskôr 52 ako doplnok. Ja nehlasujem, pretože nemám na to právo, je tu príliš veľa členov z EPP. Navrhujem autorom návrhu ústny pozmenujúci návrh v nasledujúcom znení ja by som povedal appropriate, pretože štandardný postup e, neexistuje. Toto je osobitný prípad, takže ja toto navrhujem. Súhlasíte? Takže dávam na hlasovanie 52 s, s tým, že štandardný nahradíme slovom primeraný. Spravodajca je proti, kto je za. Proti? Takže hlasujeme elektronicky. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 19 za, 21 proti. Návrh sa zamieta. Ostatné návrhy odpadávajú až po 59. A tu je teda 59 k rozpočtovému riadku. Spravodajca je proti. Chceme hneď hlasovať elektronicky. Nie, pán spravodajca? Myslím, že by sme mohli v tomto prípade, keďže toto je kompromis, do kompromisu nie je možné dať vôľu všetkých, pretože to nebude koherentné. Takže k tomuto odseku myslím, že by sme mohli diskutovať a snažiť sa o širší konsenzus. Predseda. Ale čo to znamená, pán spravodajca? Najskôr odhlasujme 59. Spravodajca je za alebo proti? Je proti. Elektronicky hlasujeme o 59. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 22 za 15 proti, takže 59 sme schválili. Teraz, pán spravodajca, vzhľadom na tieto dve protirečivé hlasovania a politicky doplňujúce sa hlasovania sme dosiahli kompromis, e, ktorý ste si želali? V poriadku. Tak e, teraz pozmeňujúci návrh číslo 1, pani Andersen. Spravodajca je proti. Kto je za? proti, zamieta sa. Dvojka, pani Vertman, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem, proti, liberáli a socialisti. Zdržal sa. Väčšina je za. Trojka je kompatibilná s dvojkou, ale spravodajca je proti. Kto je za? Trojku. Ďakujem. Proti? Väčšina. Zdržal sa? Zamieta sa. Štvorka. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Technický pozmeňujúci návrh spravodajcu, o ktorom sme už hlasovali, o úvodnom ustanovení E. 5. Pani Andersen, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Záverečné hlasovanie. Môžeme ele- hlasovať elektronicky. Ja nehlasujem, ale otváram hlasovanie. Je to tajné hlasovanie. Končím hlasovanie. 33 za 7 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem a blahoželám nášmu spravodajcovi a ďakujem koordinátorom a všetkým, ktorí sa zasadili o tento kompromis predtým, ako skončíme a predtým, ako skončíme schôdzu. Tí, ktorí chcú, môžu odísť, ale schôdza nie je celkom skončená, pretože v rámci bodu rôzne Inge Gressle požiadala o to, aby mohla predniesť oznámenie Tí, ktorí odchádzajú, prosím, urobte tak potichu. Um Kolegyne, kolegovia, ide o rozpočtový poriadok pretože sú tu oznámenia komisie, ktoré sú trošku komplikované, sú tu neoficiálne dokumenty týkajúce sa delegovaných aktov a týkajú, týkajú sa aj cien. Máme všetci tieto zmeny, ktoré komisia navrhuje. Tie sme zapracovali takmer všetky, prakticky všetky. Komisia napríklad definuje finančné nástroje, definuje rámec, definuje spoločný záujem, návratnosť finančných nástrojov a tak ďalej. V prípade delegovaných právnych aktov vystáva naďalej otázka, do akej miery má delegácia prejsť na komisiu a ako sa bude na delegovaných aktoch na ich príjmaní podielať parlament. Máme 117 článkov z e, rozpočtového poriadku, e, ktoré by mali byť upravené delegovanými aktami. V prípade desiatich e, to bude bez delegácie, v prípade desiatich z týchto 17 nebudeme súhlasiť s komisiou, v prípade toho zvyšku ale áno. Ale nedáme ani žiadne všeobecné zmocnenie, všeobecnú plnomoc. Ďalej sme dostali dokumenty, teda veci, ktoré musia prejsť z implementing rules, vykonávacích eh, pravidiel do rozpočtového poriadku. Aj tam eh, súhlasíme s komisiou. Potom sú tu ďalšie dokumenty, eh, ktoré chcú presne opačný postup, prechod z rozpočtového poriadku na implementačné vykonávacie pravidlá toto som len chcela takto povedať, pretože je tu naozaj množstvo dokumentov, je tu veľký chaos okolo toho. Takže toto je všetko z mojej strany. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Žiadne ďalšie otázky. Ďakujem vám. Končím schôdzu.